Monsieur le Président, Pán predseda, eh, vážené dámy a páni, začali by sme eh, s našim zasadnutím. Pokiaľ ide o zápisnicu z včerajšieho zasadnutia, táto zápisnica bola rozoslaná. Máte k tomu nejaké pripomienky? Nie, tak zápisnica je prijata. Teraz máme 5 e, návrhov e, uznesení nadeznosti na Irán a prípad pani Širin Ebady. Dávam slovo. Prišiel práve pán komisár. Vážený pán e, predseda, toto je len jeden príklad mnohých ostatných vecí,